E, prišla tretia flotila, pokojná flotila do Gazy a ja vás všetkým vyzývam, aby ste podporili túto mierovú manifestáciu, aby sme mohli úbohému ľudu v Gaze ukázať, že medzinárodné spoločenstvo na ne nezabudlo a že my e, nesúhlasíme e, s hrozbami Izraelu, ktorý sa chce pustiť do nových akcií, tak ako pred piatimi rokmi, keď zahynulo viacero osôb, je absolútne nutné nájsť riešenia, aby sme našli príležitosť zmeniť e, situáciu v tomto nešťastnom regióne. Ďakujem. Chcem vás informovať, že od 15. júna 2015 máme novú politickú skupinu. Je to Európa národov a slobody, ENF, má 36 poslancov. Ustanovenie tejto politickej skupiny e, je na základe a v súlade s rokovacím poriadkom a táto správa mi bola predložená.